Dámy a páni, poprosím vás o pokoj. Uh, notre, Začíname naše zasadnutie. Poprosím hlavne verejnosť, ktorá je čoraz početnejšia na našich schôdzach. No, tak práve tú verejnosť prosím, aby bola trošku tichšie, máme trošku meškanie, lebo sme dlho sedali eh, v kruhu koordinátorov, mali sme naozaj veľmi nabitý program. Náš popoludnejší program obsahuje viacero bodov, pokúsime sa chyba byť rýchlo, keďže je to štvrtok popoludní, máme mini plénum a všetci sa ponáhľame eh, do našich volebných obvodov. Ešte raz poprosím o pokoj v sále. Program ste videli, ak k nemu nikto nič nemá, je tento program schválený. Vo vašich zložkách Kobu News máte oznámenia predsedu. Nebudem sa k ním vyjadrovať. Bod číslo 3. Schválenie zápisnice. Prepačte, prepačte. Ešte k tým oznámeniam. Informovali ma, že z dôvodov predlženia pléna Česká kabína bude fungovať až od 16.00. Takže prepačte, českí kolegovia. No a teraz k tej trojke, schválenie zápisnice z predchádzajúcej schôdze, tak ako je to bežné. Toto zápisnica bude schválená, ak do konca zasadnutia nikto nevznesie žiadne námietky. A teraz navrhujem pre zrovno k hlasovaniu. To sú body 10. Správa Nadež Danenský. Ide o kritéria a politiku rozširovania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 Takže hlasovací zoznam máte a momentálne vám rozdávajú pozmeňovací návrh, ústny návrh číslo 6, teda k tomuto návrhu a e, spravodajkyňa ho odprezentuje, keď budeme o tomto návrhu hlasovať. Takže máte prosím všetci svoje zoznamy, máte svoje hlasovacie karty. Pán Ríke, tuším, nemá kartu ani pán Kalfin, čiže to sa anuluje, kompenzuje jeden s druhým. V dolnej snemovni to tak funguje vo Veľkej Británii. Takže začneme kompromisom A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. Dvojka. K tej sa vrátime neskôr, lebo čiastočne ju pokrýva Ačko a Bčko, takže uvidíme neskôr, či to celkom nevynecháme. Teraz štvorka. Prosím o ticho. Štvorka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Peťka. Paxas. nie je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? EPP bolo samo, takže zamietnuté. Teraz šestka. Tam máme ústny pozmeňovací návrh, ktorý by ste mali mať v dispozícii. Chcete dežďa k tomu niečo povedať? Áno. Máme tu ústny pozmeňovací návrh na objasnenie toho, že komisia by mala zvážiť hospodársky rast príjemcu, tak aby došlo k dramatickému zníženiu tej pomoci. Pokiaľ ide o vyjadrenie v reálnej hodnote, je dôležité, aby tá pomoc v pomere k HDP sa nepomerne neznišila. Takže je potrebné využívať nie len indikátory per capita, ale aj ďalšie. V tomto prípade percento financovania na HDP, aby sme zachytili systematické zlepšenia, napríklad vo forme tvorby kapacít a inštitúcií. Ten ústny pozmeňovací návrh má sa nahradiť časť cumulative real GDP growth for the period 2007 a tak ďalej až po 10 and 30 Toto sa nahradí. The ratio of overall programmed IPA assistance a tak ďalej a tak ďalej. až po in real terms over the period 2007-2013. A tiež navrhujeme vypustiť poznámku počiarov on Digi, budget figures and forecasts for candidate countries, in addition forecasts for real growth of potential candidates based on reports from an independent forecasting entity. Takže toto je náš ústny pozmeňovací návrh. Merci, Nadežda. Karla Glund a demandé la parole. Dobre, Karl Haglund sa prihlásil o slovo. Pán predseda, k procedurálnemu postupu. Ehm, naši tenisvajacovia nevideli tento návrh, nikto ďalší to nevidel, rozdávajú nám to až teraz, takže bohužiaľ to nebudeme môcť e, podporiť, lebo nemáme inštrukcie. Zase, že je to rozumný návrh, ale nemáme potrebné informácie. Chápem to, Joran. Mrzí ma to, asi je to moja vina, pretože ja som chcel zmeniť východiskový text a chcem sa poďakovať Nadež Ženensky za to, že nám vyšla v ústrety, lebo si myslím, že ten pôvodný text sa ťažko chápal, tento text je oveľa jasnejší, ale pokiaľ ide o jadrové veci, tam nie je žiadna zmena. Takže my sme za. Dobre. Dobre, takže poďme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 6 s tým ústnym návrhom. Kto je za? Ďakujem. Kto proti? Liberáli a niektorí ďalší poslanci. Zdržal sa niekto? Salvador? Aj pán Naranjo, hej? Španieli sa združali. V poriadku. A prepačte, aj Poliaci. A Francúzi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 Niekto tam má kartičku, ale nehlasoval. Už teraz to je vybavené. Konec hlasovania. 12 za, 10 proti, 4 sa zdržali. Pán Rike sa zdržal. Takže nič to nemení. Čiže takou tesnou väčšinou zamietnuté. Teraz pán Milcer. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Osmička. Spravodajca proti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 11. Ferm. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Spravodajkyne. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Spravodajkyne. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz ten kompromis B. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Z toho vyplýva, že O dvojke hlasovať nemusíme, lebo je to pokryté Ačkom a Bčkom. To platí pre 13. Teraz 14. Spravodajky niekto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 15. Ferm. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jednomyselne. Teraz záverečné hlasovanie. Navrhujem, aby sme to urobili elektronicky. Hlasovanie otvorené. Pán Ríke je za, čiže si tam pridáme jeden hlas za. Hlasovali ste. Konec hlasovania. 23 hlasov za, 2 proti, 1 zdržanie. Blahoželám pani spravodajkyni. A teraz, áno, áno, zaslúži si potlesk. A teraz bod 11. Virement. Ide o transfer. Francesca, nech sa páči. K jedenástke. Ho già presentato le richieste di storno nella riunione che abbiamo avuto lo scorso. Ďakujem, pokiaľ ide o tento prevod. Tie boli predložené už 8. mája a preto by to dnes išlo o to, aby sme o tom hlasovali v tom zmysle, že by sme tu skutočne e, pre rámcový program mohli spustiť hlavné platby. Ide tu o platby z rozpočtového riadku, z recovery plans a komisia uviedla že tieto nebola, nebolo, že to nebolo správne urobené. V 7. rámcovom programe tam je ešte veľký potenciál na platby, takže ja by som navrhovala, že my dáme zelenú pre tento balíček, pokiaľ ide o transfer týchto peňazí. Ďakujem pekne, Francesca. Salvador. Vážený pán predseda, ja Nemám žiadne špeciálne želanie tento časový harmonogram nejako doplniť alebo rozšíriť, ale my sme chceli ešte ďalšiu informáciu o stave programov, ktoré neboli dostatočným spôsobom implementované a takisto aj pokiaľ ide o príčiny týchto nedostatočných platieb. Takže Je tu dosť veľký priestor na to, aby sme to urobili tak, ako to je navrhované. Je tu síce doplňujúca informácia, ale nie, sú, s konkrétne, nie sú tu ešte uvedené konkrétne detaily. Tie sú podľa môjho názoru veľmi dôležité, pretože keď sme my boli svojho času s tým súhlasili, prebrať peniaze z iných rozpočtových riadkov, a to z časti a príklad aj z oblasti kultúry, tak vtedy by, tak by sme potrebovali viac informácií ohľadne toho, aby sme sa dozvedeli, že čo tu vlastne chýbalo, čo sa tu nepodarilo aby sme tieto finančné prostriedky skutočne potom mohli podľa potreby zacieliť do tej konkrétnej oblasti. To je celkom jasný príklad toho, že tie prostriedky neboli správnym spôsobom naplánované. Ak si spravodajkyňa myslí, že to bola že by sme z dôvodov naliehavosti mali hlasovať okamžite, tak v poriadku, ale pre rozpočtový výbor je to podľa mňa veľmi dôležitá informácia. Ďakujem pekne, pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že až do poslednej vety som predpokladal, že kolega Gariga hlasuje za to, aby sme odmietli tento transfer. To sa potom zvrtlo inak, pretože hlavný bod, ktorý tu oznel, je, že ak tieto informácie nie sú k dispozícii, prečo nemôžu byť niektoré finančné prostriedky úplne, prečo nefungujú programy v tej forme, v ktorej sú, tak mali by sme vidieť, prečo tomu tak je, aby sme to potom mohli po prípade opraviť. Avšak podľa mňa je nepredstaviteľné, že finančné prostriedky z oblasti energetických sietí a iných oblastí morskej energie, iniciatívy z obnoviteľných energií. Toto sa stiahuje, keď takmer v každej členskej krajine Európskej únie sa hovorí o tom, ako by sme mohli alternatívne energie roz, rozvíjať, ako by sme mohli túto energiu lepšie využívať. A nakoniec aj v tom mojom návrhu sa to uvádza. A teraz nezávisle od eh, tej možnosti, ktorú tu máme, vidíme tu, je, že tu je však aj oblasť poľnohospodárstva, tam tá marža, to vôbec neviem, ako sa to vôbec nemohlo vyčerpať, ale ten signál ako taký, z budúcnosti presúvať peniaze z oblasti energetiky do polnospodárstva, to je podľa mňa fatálne a skutočne by ma zaujímalo, prečo tu došli k tým, došlo k, týmto, k tejto situácii a smerom členským štátom treba povedať, že ak nevyužijete tieto finančné prostriedky, tak je to síce vaša chyba, ale vy ste za to zodpovední. Pokiaľ ide o tento transfer, pokiaľ ide o tento prevod, myslím si, že ten signál smerom na vonok práve v týchto časoch problematických je fatálny. Ďakujem pekne. Musím povedať, že nechápem celkom jasne, ako sa môžeme ocitnúť v takejto situácii po schôdzi, ktorá sa konala včera. Na schôdzi koordinátorov sme hovorili o záveroch, po naučeniach zo schôdze o platbách a to sa konalo včera, bola tam delegácia aj nášho výboru, ktorú viedol jo, jo Leinen a takisto tu bola aj delegácia komisie, ktorú viedol generálny riaditeľ pre rozpočet a na to, aby sme mali Robilo sa to na to, aby sme mali aktuálne informácie o čerpaní platieb, o neskorených platbách, dôvodoch o nečerpania. Takže tam som sa dozvedel, aspoň tak mi to oznámili, že termín, pokiaľ ide rozpočtový výbor, je 1. jún. Takže ak sa niektoré skupiny domnievajú, že nie sú dostatočne informované, môžeme hlasovanie odložiť z právneho hľadiska je možné rokovanie odložiť na schôdzu 30. až 31. mája. Teda 31. mája. Ehm, bolo by to lepšie pre vás, ak by sme to stanovili takto? Súhlasí s tým aj spravodajkynia? Áno, ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Čím viac informácií budeme mať, tým to bude lepšie tým skôr môžeme tieto informácie lepšie využívať. Ale aby som navrhovala, aby sa tie dokumenty, ktoré sú tu, aby sa správne prečítali, teda tie, ktoré máme zo strany komisie, pretože sú tam celkom dobré pokusy. Dobre teda, výborne, ale sú to naozaj dosť vysoké sumy. Ide o transfer naozaj kvantitatívne vysoký, ale viem, že určití kolegovia majú problémy a týka sa to aj mňa pretože 3 roky po spustení plánu obnovy, to bolo 5 miliárd eur, 2 roky po sebe z európskeho rozpočtu, bolo to súčasťou balíka 30 miliárd eur z Bruselu, respektíve <laughs> Luxemburgu, 25 Európska investičná banka, 5 rozpočet spoločenstva. To bol ten európsky prvok, teda globálneho plánu oživenia, pričom tá podstatná suma bola financovaná z národných rozpočtov, či to bolo 200 alebo 300 miliard dohromady. No a potom krajiny začali upadať do recesie v dôsledku finančnej krízy. Takže tri roky potom máme e, naozaj stovky miliónov eur, ktoré neboli využité. Takže treba sa zamyslieť nad tým postupom. Veď to je zvláštne. Máme maličký rozpočet, snažíme sa financovať tie inovatívne politiky, investície na podporu rastu, obnovy rastu. No a keď sme to nedávno sa snažili urobiť v tých oblastiach, ako povedal pán Alvaro, kde sú určité potreby, kde to považujeme za prioritu v každej krajine, no a tie prostriedky sa nevyužívajú, no to je naozaj veľmi divné. Takže Navrhujem teda, aby sme toto hlasovanie odložili na budúce zasadnutie, ktoré bude 31. mája. A dovtedy prešetríme, preveríme všetky informácie, vrátanie informácií od Európskej komisie. Teraz bod číslo 12. Pán Fernández. Nemáme nič k ostatným inštitúciám, takže môžeme ísť z bodu číslo 4, to je príprava rozpočtu 2013 a mandát na trialog. Spravodajca Giovanni Lavia, nech sa páči. Grazie prezidente. Il momento in cui si discute della impostazione... Ďakujem pekne, predseda Takže teraz, keď hovoríme o našom prístupe k rozpočtu na ďalší budúci rok, tak mm, je táto situácia samozrejme veľmi dôležitá kvôli tomu, že stanovujeme priority až stanovujeme priority pre naše obmedzené zdroje počas krízy, takže preto hovorím, že je to veľmi dôležité a je dôležité, aby e, ten mandát, ktorý tvoríme, je dôležitý, pretože to bude znamenať, ako budeme postupovať voči komisii. No, že je jasné, že návrh, ktorý predloží parlament, musí reflektovať dobu, v ktorej žijeme a situáciu, v akej sa nachádzajú členské krajiny. A sme v, prechádzame obdobím úsporných opatrení, ktoré sa týkajú celej Európy. Ja som sa pýtal kolegov z jednotlivých odborov, teda z jednotlivých e, výborov pra- parlamentu, aké sú ich politické priority. Samozrejme, s ohľadom na celkovú stratégiu, ktorú sme už stanovili v úsmerneniach rast, rozvoj, zamestnanosť, zamestnanosť s dôrazom na mladých. A žiadal som ich, aby mi povedali, ako sa najlepšie dajú využiť zdroje, vzhľadom na projekty, ktoré neboli úplne v súlade so, so stratégiou. No a tak som vypracoval návrh mandátu pre trialog, ktorý som kolegom a sekretariátu zaslal. Sú tu niektoré všeobecné línie, všeobecné problémy, o ktorých budem musieť hovoriť. Týkajúce sa návrhu komisie o záväzkoch, platbách, No a dovolte mi povedať niečo najskôr k záväzkom, pretože tu sú úplne stelesnené politické priority a parlament to využíva na to, aby ukázal, aké majú byť priority. Opatrenie samozrejme v období krízy, keď je veľmi veľká, veľmi vysoká úroveň nevynaložených alebo neabsorbovaných prostriedkov, eh, tak eh, tu nebezpečenstvo, že komisia zmrazí rozpočet a obmedzí, obmedzí nárast na úroveň inflácie. To sú 2% v oblasti záväzkov. Je to politické rozhodnutie, je to veľmi jasný politický signál a my budeme musieť toto preveriť a zanalizovať, keď o tom budeme hovoriť v parlamente. Znamená to zmrazenie výhľadov pre Európu. A ja som presvedčený, že ak chceme nájsť východisko z krízy, ak to myslíme skutočne vážne, ak na záleží na generovaní rastu a ak chceme, aby Európa rástla, tak potrebujeme viac Európy a nie naopak. Rovnako tu je potreba, veľmi palčivá potreba platieb. Je tu potreba platieb na komunitárnej úrovni, no a je jasné, že to potrebujeme kvôli už prijatým záväzkom a existujúcim právnym záväzkom, ktoré prijala Európska únia. A je jasné, že usmernenia ktoré sme vypracovali, to aj vyjadrujú. Chceme zodpovedný, realistický rozpočet, to je návrh, ktorý bol predložený a ktorý predložila rada, nesplňa, teda návrh rady nesplňa naše predstavy. Myslím, že my chceme, aby komisia nezabúdala, že keď sa pozriete, pozriete na to, čo potrebujeme, eh, tak to nezodpovedá navrhovanému rozpočtu. Musíme vidieť, ako eh, pôjdu platby, či eh, tu budú čo potrebujeme splatiť v roku 2011, aké budú prevody. Nechceme, aby sa podobné prevody objavili aj tento rok. Ak sa pozrieme na jednotlivé oddiely a okruhy, tak vieme, aké oblasti mali naše priority, čo sa týkalo nás. To je teda 1A. No a naraz to istý nárast. Komisia predložila svoj vlastný návrh. Je tu najvyššia miera koncentrácie záväzkov, pretože e, sa tu nachádzajú e, rozvojové programy, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Sú to priority, e, ktoré sme si stanovili, ktoré sme stanovili v usmerneniach. My sme presvedčení o tom, že úroveň navrhovan, alebo navrhovaná úroveň platieb, ktorú navrhujeme, je nevyhnutná, je to realistické zhodnotenie tohto hlavne, keď čo týka výskumných programov, ktoré budú končiť, tiež vítame úlohu, tak ako to bolo uznané, malých a stredných podnikov, ktoré sú hlavným motorom rastu a opatrení na zjednodušenie prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu. To je tiež veľmi dôležité. Ďalej sú tu dôležité programy ktoré budú pokračovať eh, dozorné orgány. Úroveň financovania podľa mňa nie je dostatočná a neumožňuje to agentúram vykonávať eh, úlohy, ktoré, ktorými budú poverené. Ďalej sú tu nejaké isté programy, celoživotné vzdelávanie, sledujeme vynikajúcu, vynikajúcu, vynikajúcu úroveň, vynikajúci výkon programu TEN. Hm, tu ďalej osobitná kapitola venovaná projektu ITER. Tu nie sú pochybnosti, no, alebo že nie sú spojené žiadne otázky. Komisia navrhuje 360 miliónov v dôsledku dohody ktorá bola dosiahnutá v novembri minulého roka opätovným použitím niektorých eh, prostriedkov, eh, napríklad administratívnych eh, výdavkov na 7 program pre výskum. Sú tu niektoré veci, ktoré sa budú škrtať, napríklad nejaké spoločné podniky. Nože, myslím, je napísané v správe z trialógu, alebo mandáte trialógu, eh, že je správne, že parlament má využiť eh, všetky prostriedky dostupné v rámci inštitúciálnej dohody, tak ako sa dohodli tri inštitúcie na záver minulého zmierovacieho konania. Čo sa týka okruhu 1b, tak sme vyjadli, vyjadrili obavy z eh, úrovne platieb. Komisia nedokázala vyplatiť koncom roka 2011 viac ako 11 miliard eur na legitímne žiadosti členských štátov. Len opakujem, že podobná situácia sa nesmie zopakovať. Tiež si myslím, že súčasná úroveň platieb, tak ako prvý krok, ktorý urobila komisia v súlade s so žiadosťami. No, ďalej okruh 2 je tu nárast marže rezervy kvôli situácii vo fonde pre cukor a ďalej platby na rozvoj vidieka a pokračovanie phasing inu pre priame platby. To by si vyžadovalo lepšie komunitárne financovanie. Ja som rád, že komisia si chce udržať mieru financovania CFP a my budeme musieť ďalej veľmi pozorne vnímať integrovanú námornú politiku. Ďalej kruh 3a, kde záväzky narastú o 1,8% v porovnaní s úrovňou z minulého roka a platby narastú 11,1%, tak zdroje eh, sa odzrkadľujú zvyšujúce sa ambície EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Upozorňujem na počítačovú kriminalitu, ktorá eh, má zlý dopad na naše hospodárstvo. Ďalej riadenie tokov migrantov a nelegálnych pristahovalcov. Sú tu problémy s nevyužitými prostriedkami v niektorých rozpočtových riadkoch. To treba preskúmať, presné príčiny a dôvody. Ďalej 3B, kolegovia vedia, že to je najmenší okruh, okruh trochu toto pokleslo, tak záväzky ako aj platby. A ja som veľmi rád, že komisia navrhuje nárast pre program Mládež v akcii Youth in Action. Je tu veľmi dobrá absolučná kapacita pre všetky zdroje a sú to programy, ktoré majú veľmi pozitívnu odozvu. Musíme žiadať, aby sa znižovala priepas medzi inštitúciami a našimi obyvateľmi. Táto, toto priepasť a treba premostiť, zvýšiť mieru participácie. Chystáme kampaň pre európske voľby a očakávame vyššiu, vyššiu účasť. Ďalej 4. Všetci ste si uvedomujete, že za ostatných niekoľko rokov až veľmi často sme museli zasahovať, keď komisia predložila návrhy Teraz vidíme nárast záväzkov o 0,7% a pladeb o viac ako 5%. Je tu tiež výrazný nárast marže 200,72 milióna eur vďaka škrtom makrofinančnej pomoci TCI mandáta trialog žal komisie aby vysvetlila, prečo zdroje znížili. Pokiaľ škrty vedú k šetreniu, tak ich vítame, ale sú nepriateľné, ak sú len také svojvoľné a nie sú súčasťou stratégie. Ďalej, kruh 5, je to nárast o 2,5%, ak si nevšímame Chorvátsko a náklady, ktoré zo sebou prinesie rozšírenie o Chorvátsko. Čiastočne to súvisí s, s zmluvnými povinnosťami. Samozrejme, je tu potreba konsolidovať administratívny rozpočet. No a ja nemyslím, že Európsky parlament môže urobiť niečo iné, ako len to privítať v období doby krátení. Musíme sa strediť na agentúry v období, keď 448 miliónov eur pre decentralizované agentúry je to 3,5% nárast vďaka phasingingu 7 agentúr, čo si vyžaduje finančné prostriedky, tak aby mohli efektívne začať svoju činnosť. No a poprvýkrát komisia zaškrtala žiadosti agentúr, čo bolo v línii finančným plánovaním približne 44 miliónov eur. My už som hovoril o zdrojoch a agentúry. To nie sú len nejaké jednoduché administratívne náklady. Oni prispievajú e, reálne k dosahovaniu politických výsledkov, ktoré chceme. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, naozaj veľmi jasnú a komplexnú. Mám tu viacero žiadostí o slovo, ako prvá pani Gardia Sabal. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem naozaj srdečne poďakovať spravodajcovi. Tento návrh je naozaj kvalitný, vychádza v ústretí našim očakávaniam. Je to v duchu tej línie, ktorú sme vyrokovali vo výbore, pokiaľ ide o všeobecné úsmene na 2013. Je tu zo pár konkrétnych bodov, kde predložíme pozmeňovacie návrhy. Čas ešte máme. Zdôrazňuje sa tam, že je dôležité, aby sme dodržiavali rozpočtovú disciplínu, ale zároveň je potrebné investovať do rastu, rozvoja. napriek teda tým obmedzeniam, ktoré máme, pokiaľ ide o objem rozpočtu. Sú tu obavy, že rada príde s návrhmi na krátenie, ktoré nebudeme akceptovať, pretože už aj ten návrh komisie nie je veľmi štedrý. A teraz konkrétne poznámky z mojej strany. Keď hovoríme o rozširovaní a Chorvátsku, musíme hovoriť o tom mandáte v širšom kontexte. Chorvátsko bude členom EÚ od júla. Toto je aspekt, ktorý je potrebné lepšie rozpracovať. A potom ďalšia vec. Sú tu určité zvýšenia v rozpočte komisie. Tak sa to aspoň zdá na prvý pohľad. Ale reálne je to možno nie je tak, takže to by sme mali nejako jasnejšie ukázať. A potom Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ja si myslím, že práve teraz je potrebné potvrdiť to ako prioritu. To sme si stanovili už aj vo všeobecných rozpočtových usmerneniach. Áno, progres, tam je určité zníženie v rozpočte, čo veci komplikuje. To isté platí aj pre DAFNE a pre ostatné projekty v boji proti násiliu na ženách a deťoch, zniženie o 7,5 mm, Tam by sme mohli možno ešte niečo doplniť. A pokiaľ ide o 3B, tam by sme mali byť kritickejší vzhľadom na to krátenie, ktoré tam navrhuje komisia, hlavne keď si uvedomíme, že rok 2013 bude rokom občianstva a potom vonkajšie nástroje. Tam musíme jasne povedať, že sme proti škrtaniu. Máme arabskú jar, došlo k presunom, ale to neznamená, že teraz by nástroj pre rozvojovú pomoc nástroj predstupovej pomoci, nástroj pre demokraciu a ľudské práva, že by e, tieto nemali byť náležite financované. To sú možno malé detaily. Ja som už v úvode povedala, že v zásade súhlasíme s návrhom pána Láviu a predložíme teda v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, auch von meiner Seite Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že nemusím k tomu veľa dodávať. Spravodajca sa k tomu vyjadril v plnej miere a odzrkadľujú sa v tom stanovisku jednotlivých politických skupín. Ja minimálne môžem povedať, že NASA bola zapracovaná a to je veľmi konštruktívna, príjemná spolupráca a teší nás veľmi, že sú tu ťažiska v oblastiach, ktoré boli pre nás dôležité a ktoré aj v časoch krízy sú veľmi dôležité pretože tu je vlastne implementované to naše želenie práve v oblastiach výkumu a vzdelávania, tam je väčšie množstvo investícií, vidíme tu celkom jasné zacielenie na ciele Európa 2020, tak ako to vlastne aj spravodajca sa vlastne týmto spôsobom pozitívne k tomu postavila. Celkom jasne dostala rada jasné inštrukcie, ako bude musieť s týmto naložiť. Pre nás bolo dôležité, aby sme mali inteligentný rozpočet, tak to tak môžem povedať. To znamená, aby sme tu mali určité praxe minulosti, kedy sa tie rozpočty dodatočne opravovali, aby sme to už takýmto spôsobom v budúcnosti nemali. Aby tu neboli nejaké chiméry, ktoré sa vytvárajú, ktorými sa vlastne členské štáty snažia umelým spôsobom tie sumy poňahať na nižšej úrovni. Chceme takisto poukázať na to, že aj v rámci tých pozmeňujúcich návrhov sa budeme snažiť o to, aby sme dosiahli určitú účinnosť. My sme si ešte necelkom istí, že toto, táto ambiciozná predstava komisie navýšiť rozpočet o 6 že či to skutočne zodpoveda skutočnosti a že by sme v rámci rozpočtu nemali nájsť ehm, lepšie využitie finančných prostriedkov. Myslím si, že práve tu ešte budeme mať potenciál na vylepšenie, ale vo všeobecnosti si myslím, že spravodajca, pokiaľ ide o našu politickú skupinu, zapracoval všetko to, čo sme chceli a zapracoval tam jednoducho to, čo bolo pre nás dôležité, aj to, čo je dôležité pre budúcnosť Európy. A predsa je tu ešte jedna úvaha, ktorú by možno sme mohli predložiť, ale tu by som očakával odpoveď aj kooperáciu z Utah House potom, čo dnes sme zaznamenali skúsenosť, že ak je to napínavé pri hlasovaní o absolutóriu agentúr, že si človek potom položí až otázku, či vlastne, ako by som to povedal, pokiaľ ide o rozmanitosť, že či sú skutočne také potrebné. No, tu by sme potrebovali možno nejakú lepšiu štruktúrovanosť ich e, programovania, takže spontánne nám tam e, vyskočili tak agentúry, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, ako aj nadácie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, takže či sa to náhodou neprekrýva. Mohli by sme sa tým ešte zaoberať, ale to je iba poznámka a budem sa tomu ešte venovať v dialogu s kolegyňou. Ďakujem pekne ešte raz spravodajcovi vo všeobecnosti, je to skutočne e, dobrý začiatok. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o agentúry, v situácii, v ktorej sa nachádzame, napríklad v mojej krajine, tak tam by sa vytvorili tam by sa vytvorili také agentúry, ktoré by racionalizovali tú existenciu, existenciu ostatných agentúr. Alexander Alvaro si želal, aby štafetu prevzala pani Jutta Haug, ale vy chcete ešte zareagovať, nech sa páči. Ja mám celkom skromnú otázku, pokiaľ ide o teplotu vonku. Je skutočne dôležité, aby sme tu mali takýchto 30 stupňov. Ja to celkom cítim, ale možno, že preto to cítim, že už jednoducho starnem. Monika nie je v sále. Nechceme k tejto téme žiadnu diskusiu, ale Teraz zostane slovo Juta a Aleksandr, chcela by ste sa vyjadrili. Áno, ďakujem pekne, ale najprv by som sa chcela vyjadriť nasledovnému. To, čo Giovanni napísal, skutočne je správna správa, vyvážená správa. Myslím, že z neho srší európsky duch a z tejto správy môžeme sa všetci iba tešiť. Myslím si, že dobre rozpracoval to, čo sme vlastne my, povedal by, povedal by som to, čo sme začali v roku 2010 a e, kde sme dospeli k jednotnému názoru, kde skutočne tie ciele stratégie Európa 2020 sme do roku 2020 aj dosiahli. Takže v týchto intenciách to aj rozpracoval. Jednoducho nepresunul to do ďalšieho finančného výhľadu, ale povedal, že aj v roku 2013 musíme tie ciele, respektíve bojovať za tie ciele tejto stratégie. Myslím si, že to urobil veľmi dobre a nie je tu vlastne skoro nič, čo by sa mohlo vytknúť. A takisto som veľmi rada, že spomína tu a uvádza tu agentúry a že tie ťažkosti, ktoré s nimi súvisia, spomína takisto, keď chceme aj naďalej a chceme skracovať rozpočty pre agentúry, pretože jedného dňa potom už nebudú mať žiadnu hodnotu. Ale to som už takisto ja opakovala viackrát, dokonca viac rokov. A potom je v podstate úplne správne, keď sa povie, že by sme sa mali snažiť e, zabezpečiť zisk tejto účinnosti. Avšak, Aleksandr, pokiaľ ide o mňa, tu som není ja správna osoba, na ktorú sa obracaš. My musíme jednoducho získať radu, s ktorou by sme takéto veci prerokovali, ale tie jednoducho nie sú momentálne ani v stave. Tú skupinu interinstitucionálnu, ktorú máme, eh, ohľadne tých kompromisov, ktoré sme my takto dosiahli, v tejto oblasti dá dosiahnuť nejaké výsledky. Takže rada, niekto to už dnes dopoludňa povedal, rada je jednoducho v absolútnom takom stave, kde už v podstate nie je ani Európskou inštitúciou. A ja ani neviem, koho by sme tam mohli osloviť. A už aj iní prišli s tými myšlienkami podobného charakteru. Myslím, že plénum podľa, po, povti moje vôli, ale predsa len hlasovalo o tom, že pokiaľ ide o agentúru že agentúra pre rovnosť pohlaví bude, pokrač- bude pokračovať tak ako doteraz. No my sme v tomto úplne spútaní a nemôžeme tu dosiahnuť žiadnu, žiadnu zmenu. Avšak e, ešte jedna vec, ktorú by som k tomu skracovaniu rozpočtu chcela povedať a ten postup, ktorý napredložila komisia, nakoľko som spravodajkyňou v rozpočte pre výbor životného prostredia, tak som si pozrela aj číselné údaje, ktoré sa týkajú práve roku 2013 ja nie som len spravodajkyňou pre podporu toho ďalšieho obdobia, ale ako spravodajkyňa musím si pozrieť aj tieto číselné údaje. A tuto celkom jasne treba povedať, že komisia predložila návrh pre rok 2013 v zmysle, ktorý je jednoducho pod úrovňou toho, čo sme my zákonom s rádou vyrokovali. A to sa takto nedá robiť. To jednoducho sa takto nedá pokračovať ja vôbec neviem, ako to právneho hľadiska vyzerá, že sa ich môže, že, sa, že ich môžu k tomu donútiť. Ale myslím si, že keď všetky peniaze, ktoré v tomto rozpočtovom riadku máme, keď ich len záväzne uplatníme, tak jednoducho stále budeme pod tým, čo sme s radou v roku 2006 vyrokovali. A tak to ešte pokračuje ďalej. Giovanni práve povedal, že ten bol zredukovaný rozpočet aj pre nástroj VCI. Myslím, že kolegovia si budú dobre pamätať, že pred 3-4 týždňami predseda komisie Barozo spolu eh, predsedom OSN Banky Munom sa dohodli nad princípom energia pre všetkých. Hneď 50 miliónov eur slúbil z nášho rozpočtu. Ale odkiaľ to chce zaplatiť, tie peniaze zobrať? DCI, no jednoducho to zoberie odtiaľ. Takže musíme si rozpočet ešte celkom dôsledne pozrieť a možno komisia bude vedieť vysvetliť, ako počítala pri jednotlivých oblastiach ako sa dostali k výsledkom, ku ktorým sa dostali. Ale čo by ma zaujímalo, Giovanni, ty si vo svojom úvodnom príhovore, predstavení tej správy, včera, keď sme hovorili o platbách, sa vyjadril v tom zmysle, že si sa poučil a dozvedel, že komisia platby politicky zvažovala. Mohol by si mi to vysvetliť, pretože som to celkom neporozumela Dokázal by si to ešte raz vysvetliť? Čo to znamená, že komisia e, tieto platby politicky v podstate prerozdeľovala? Ďakujem, Frančiska Brandner, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcela povedať, že my podporujeme mm, celok tejto správe. Ďakujeme za túto správu. My predložíme, možno nebudete prekvapení, niektoré pozmeňujúce návrhy ohľadne ozelenenia toho rozpočtu. Myslím si, že v tejto kríze musíme skutočne zabezpečiť, aby sme sa z kríze, z krízy dostali v lepšom stave, ako sme sa do nej dostali, aby sme boli konkurencieschopnejší a účinnejší, predovšetkým pokiaľ ide o využívanie zdrojov a energie. Takže predložím pozmeňujúci nárok v tejto oblasti. Myslím to, že to vás neprekvapuje, ale myslím, že v kríze je to kľúčová vec. A takisto je dôležité, ako ste takisto uviedli, aby sme tie úrovne, ktoré predložila komisia, zvážili, tak ako Juta práve povedala, pokiaľ ide o to, že chceme byť v tejto oblasti hlavným hráčom a chceme byť proeurópsky, nemôžeme povedať, že potrebujeme peniaze tu a tam a potom zase budeme škrtať rozpočtové riadky. Musíme to jednoducho obhajovať všetci a spoločne. A takisto si myslíme, že musíme eh, definovať aj negatívne priority. V tomto zmysle podporujeme takýto postup. A na druhej strane si takisto uvedomujeme, že naše, náš strach sa zhmotnil, pokiaľ ide o financovanie ITERu. My sa z toho netešíme, ale mm, s tým spôsobom sme mali predsa len pravdu. Ale myslím, že to je skutočne smutné, pretože mm, toto bralo peniaze z FP7. A myslím si, že v období krízy je to skutočne nesprávny spôsob, ako pokračovať. A keď sa pozrieme ešte viac, tak sa pripojím k tomu, čo ptali ostatní, pokiaľ ide o e, škrty pre nástroj stability. Neviem, prečo akurát v týchto oblastiach robíme škrty a už sme sa na to sťažovali aj predtým. Zdá sa, že viaceré z tých slubov, ktoré komisia a SVČ urobili v minulosti, tak tieto sluby treba financovať. A teraz vidíme, že kde vlastne tie škrty porobili. Takže Vôbec to nie je dobré. Zvlášť keď vieme, že viacerí, viaceré z tých plánov pre ďalšie 7 bodov e, sa počíta ako východiskový bod rozpočet pre rok 2013. To je dosť smutné, ak to jednoducho vidíme, že v roku 2013 už sú tu škrty, pretože to bude mať dopad aj na ďalší MMF. Takže ešte v jednej veci, ktorú ste spomínali, pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie a mládež v pohybe. To si myslím, že sú celkom dôležité programy, zvlášť keď vidíme, že ľudia odchádzajú z Európy. To znamená, sú tu ešte aspoň nejaké programy, ktoré majú priamy dopad na mladých ľudí a tieto by sme mali podporovať. Takže, ale o tom ste už vlastne hovorili takisto v úvode, takže my sdielame tento názor a podporujeme to, čo povedali aj ostatní rečníci, teda aspoň väčšinu z toho. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi na úvod povedať a poďakovať spravodajcovi. Rád by som mojej ako spravodajca eh, z regii niečo povedal. Nuž, už ďalší rok hovoríme o rozpočte Európskej únie v kontexte európskej a globálnej hospodárskej krízy. Nuž pripravujú sa rozpočty EÚ na základe fiskálnej konsolidácie verejných výdajov a opatrení tvrdých pre mnohé sektory hospodárstva, ale je dôležité nám vyvážiť fiskálnu konsolidáciu s investíciami, ktoré sú potrebné na sledovanie cieľov zmluvy na jednej strane a na druhej strane na vyváženie a zmiernenie negatívnych dopadov krízy v tomto kontexte. Regionálna politika preukázala svoju pridanú hodnotu ako nevyhnutný investičný nástroj na rast a tvorbu pracovných miest tým, že sa riešia potreby investícií jednotlivých regiónov EÚ. Je to potrebné pre rozvoj celej Európskej únie ako ešte, a keďže nevieme, poznám, neviem ešte, aká bude implementácia programov v rámci ruhu 1, 1b, a, tak treba vyčleniť dostatočnú mieru e, platieb a záväzkov na rok 2012. A možno, že sa to ešte zhorší v roku 2013, keďže 1b a pravdepodobne a kríza sa bude zrýchlovať. No a v tomto ohľade podľa mňa v mene výboru Regi vyzývam radu a komisiu, aby okamžite začali analyzovať a hodnotiť čísla a požiadavky parlamentu tak, aby neriskovali zhoršenie implementácie na roku 2013. Nedostatok platieb by mohol spôsobiť a ohroziť v súčasnosti dobre fungujúce programy. Rovnako navrhujem, navrhujem výboru regie, aby vyzvala radu a komisiu, aby starostlivo eh, zvážili reálne potreby platieb eh, pre rok 2013 a v okruhu 1.3 na základe predpovedí členských štátov samotných a kde sa to využíva, aby sa to použilo ako východisko na návrh rozpočtu komisie no a eh, na základe rozpočtu a návrhu rozpočtu na rok 2013, ktorý komisár Levandovský predložil v našom výboru, tak náraz platieb v rámci 1B považujem za dobré východisko pre rokovania o rozpočte 2013, ale obávam sa, že to nebude dostatočné. Ďakujem pekne. Salvador Garriga. Ďakujem pekne, kolega Salvador Garriga, ktorý nesie teraz sa meno kolegyne Nienskej. Vážený pán predseda, ja ako spravodajca EPP by som chcel poďakovať za správu Čovanimu Laviovi, za jeho návrh, aj za návrh mandátu pre vyjednávanie tristran, trojstrané. Úplne súhlasím s hlavnými smermi, ktoré spravodajca predložil, ale tiež mám niektoré obavy, ktoré zazneli v diskusiách. V každom prípade je to rozpočet, ktorý zo strany Európskej komisie musí čeliť dvom zásadným problémom. Jedným je nutnosť rozpočtových úspor. Je potrebné jednoducho reflektovať napätie v rozpočtoch jednotlivých členských krajina, krajín a to sa musí samozrejme prejaviť aj na rozpočte spoločenstva, ale súčasne je treba posilniť platby tak, aby sme obmedzili súčasné problémy, keď veľa programov eh, vlastne stojí. Veľa pladeb nebolo uskutočnených. A súhlasím s kolegom Gonmanisom, eh, ktorý pracuje na otázkach prevodov pladeb, kde sa ukazuje, že Európsky sociálny fond, neviem, aké máte vy, alebo aké má on presné informácie a čísla, sú jasné, myslím, že 15 členských štátov má zadržané platby na rok 2012 v plnej miere. A to samozrejme zhoršuje používanie finančných nástrojov. Keď komisia nedokáže jednoducho realizovať stanovené kalendáre platieb 15 členských štátov v Európskom sociálnom fonde a 9 vo fonde pre rozvoj eh, regionálny. No a preto pán spravodajca Lavia by mal skombinovať skromný a rasta záväzkov, záväzkov s oveľa e, vyššími prostriedkami na platby. No a je možné, že v rámci záväzkov e, bude potrebné to navýšiť o niečo viac, ako navrhuje Európska komisia, pretože takto musíme tiež završiť naše politické priority, ale nesmieme si nič nahovárať. Jednoducho, keď to nevyriešime len navýšenie záväzkov na rok 2013, potrebujeme navýšiť platby preto, aby sme skutočne prispeli k navýšeniu rastu pre sprostredkovávanie nových pracovných príležitostí. No a preto by sme mali skutočne začínať, začať a musíme sa vyrovnať s našou hlavnou obavou, hlavnými starostiami, čo sú platby. My musíme úplne podporiť podporu kolegu Laviu, čo sa týka prostriedkov na platby, pretože úsporné prostriedky sa a opatrenia sa prejavia v tomto roku, ale vieme, že Rada a Komisia a myslím, že aj my ako parlament jednoducho musíme predložiť úplne nezávislý návrh a tiež by sa tam mala odrážať iná politika pre platby v roku 2013. A myslím, že v tomto ohľade potvrdíme a budeme hájiť návrh, ktorý predložil kolega Lavia. Ďakujem pekne. Pán Godmanis. Nuša. Ďakujem pekne. Sadar ušetril aj množstvo mého času. No z toho dôvodu ja nebudem opakovať, čo čo zaznelo. Rád by som doplnil niektoré veci. Myslím, že dnes sme videli v návrhoch, videli sme návrhy na prevody. Bolo to 315 miliónov. A otázka dnes znie, tak je nepovedané, čo sa s týmito peniazmi stalo? Bude to implementované alebo nie? mohlo by to byť implementované a pamätám sa, keď bol vytvorený tento plán, ja som nebol ešte v parlamente, ale bol som premiérom a bol som čiastočne spokojný, že pre moju krajinu 172 miliónov eur nám padli, padli z neba, pretože nikto ne, nečakal, že dodatočne rozstraneme tieto prostriedky. No a problém bol, je to jasné, myslím, že kompletne to povedz ako 5 eh, ako 1 miliard, no a spolu s potravinou bezpečnou 1 miliarda, to je, to je veľa peňazí. A ja som chápal v existujúcom rozpočte, pretože to je mimoriadný plán. A komisii nemôžeme nadávať, pretože ja myslím, že rada a parlament a to podporili v hlasovaní. Nie je to len tak rozhodnutie iba komisie. Je to spoločná zodpovednosť pre všetky tri orgány komisia tento projekt neprijala len tak sama o sebe a otázka je veľmi závažná. Tento projekt bola veľmi rýchla reakcia na krízu, ale projekty implementácie, ako všetci vedia, to sú dlhodobé problémy a musíme plánovať eh, a krajinu a pozemky dávať a ja mám len jednu obavu. Mali by sme požiadať niekoho, aby nám predložil správu o tom, čo sa reálne deje, pretože ak realisticky. Je to tak, že nie je možné tieto peniaze vyčerpať alebo implementovať, alebo budú implementované o 50 rokov, pretože to veľmi dlho trvá, tak treba získať nejaký treba si uvedomiť, čo sa dá urobiť, alebo treba byť odvážny a povedať, prepačte, tento zámer bol dobrý, ale realisticky je, je tu taký problém, že nedá sa realisticky implementovať. No a potom máme rezervu, malú rezervu. Môžeme pokryť potreby, ktoré momentálne nie sú, možno ako vidíte. Ja si nemyslím, že to je otázka auditorských správ, ale otázka likvidity. No a ste si spomínate, ako už povedal komisár, tých 6 alebo 5 nevyplatených alebo nesplatených miliárd koncom roka 2011 ešte stále sú na chrbte komisie, pretože oni potrebujú peniaze, niečo zaplatiť, oni zaplatili niečo zaplatili niekomu, tí zaplatili zase druhému a, a to vedia, aké je finančné plánovanie na ministerstve financí, vedia, o čom hovorím. Ale ja sa pýtam, je nejaká rezerva realistická alebo nie? A pretože čelíme veľmi vážnemu problému. A platby, ktoré nám padnú na hlavu, na hlavu komisie, a to bude dvojitým spôsobom. Po prvé kohézia a po druhé rozvoj vidieka. Dalo by sa povedať tiež aj výskum a vývoj. A to je veľmi nejasné, pretože vedci schvalujú projekty, nie vlády EU. Takže nikto nevie, ako veci rozhodnú, či tieto projekty sa vzťahujú na to alebo nie. No a otázka je, ak to bude tak, že nebudeme mať žiadnu rezervu, a tak dobrá, je to dobrá otázka. 6,8%, to treba uvajajíte. A ja som včera hovoril s našim veľvyslancom a informácie z rady sú iné. Ja neviem, ako sa budú politicky snažiť predlžovať situáciu, ktorá bola v roku 2012. A to je nižší ako na rok 2011. No a politicky ne, a pretože ak sa to konsoliduje, tak to bude musieť byť vážené v raste, ale nejaká. A treba nájsť a zistiť, či to bude 6,8 a nie viac, tak potom to znamená, že tí, ktorí sú ochotní žiadať platby, tak nebudú ochotní to urobiť budúci rok a niektoré platby budú predlžené plus M, plus N, plus kto vie ešte čo. Inak sa to nedá, pretože ne, myslím, že tie krajiny, ktoré sa spoja a, a vyberajú úplne čerstvé peniaze, viacej ako 7 rokov MFF, viete, že to je jednomyselné rozhodnutie rady. Jedna krajina bude proti a žiadna dodatočná zmena MFF parlamente môžeme hlasovať kvalifikovanou väčšinou, ale na rade na to môžete zabudnúť. Takže ja myslím, že ďalšie e, peniaze nedostaneme. Takže ja navrhujem možno získať nejaké informácie, čo sa deje s rezervou a druhá vec. Hovoríme o nevyčerpaných prostriedkoch. Komisia povedala, že pre dva fondy a to je hrozné úplne e, pre 1. január 2009. Ak nie, tak prídete o tie peniaze. Ale keď som prišiel sem a spýtal som sa pani Hibner, aby mi vysvetlila, e, prečo a tento limit nebol schválený nuše e, to iné krajiny, ide to do roku 2010 a ďalej do roku 2011. No a ak sa pozriete na platby zo starej perspektívy, tak a to je veľa peňazí, prakticky ak nie ste ak nesplňate lehoty, tak nikto vám nevyplatí peniaze a nedá sa povedať nie, nie, nie, nie, nie. Čo sa deje realisticky, tak niektoré krajiny účet prekladajú na stôl pre komisiu, boja sa záväzkov, vyplatený a potom majú nedostatok. Takže my musíme rozlišovať, lebo niektoré peniaze nebudú vyplatené v tých líniách kohézia rozvoj vidieka alebo rozvoj e, výskum a vývoj, pretože krajina nesplnila e, lehoty. To je jeden spôsob. A druhý spôsob je zistiť reálne informácie. Je tu nejaká rezerva, ktorá by sa dala využiť e, na vyplatenie legitimných platieb, ktoré sú skutočne oprávnené ktoré sú skutočne oprávnené. Nie len, že ste niekto splnil projekt, tam prosím vyplatíme aj z meškania 2 po roka. Niektoré krajiny ešte majú meškanie miliardu 2006. To je soft form, nehovorím o kohezii, ktorý ide M plus 3 a tak ďalej. Takže toto je trochu väčšia hra, pretože tu spája pána Laviu a jeho rozhodnutia s, s pracovnou skupinou MFF, pretože mohlo by sa stať, že podiel finančných prostriedkov, ktoré sme nemohli vyplatiť v roku 2013, tak treba sa zamyslieť nad tým, koľko sa dá ďalej predlžovať, predlžiť alebo nie. Toto sú samozrejme veľmi prepojené veci a v konečnom dôsledku, keď ten problém znižovania miery platieb a udržania ho čo najnižšie, to chápeme, ale v konečnom dôsledku, kto bude niesť zodpovednosť v priebehu 7 rokov MFF, keď uzavrieme 7 rozpočet, a to je bohužiaľ zmluva. Už v zmluve to je napísané, že sa to nedá zmeniť. A z tohto dôvodu si naozaj myslím, že návrhy pána Laviu sú úplne správne, obhajateľné, ale otázka znie, koľko. Ja nemyslím, že musíme s niekým bojovať. My musíme sledovať to veľmi opatrne, pretože my sme zodpovední za, opatrenia, ktoré príjmame v kríze, nikto nás nemôže za to obviňovať. Je jasné, že reagujeme rovnako ako vlády a zachraňujeme banky, ktoré čo je takmer nemožné vysvetliť ľuďom, prečo to robilo, ale všetci sme to urobili a všetci vedia, čo by sa stalo, ak by sme to neurobili. Áno, prišli sme o všetko. Ja som včera sa pozrel na zoznam ľudí, z ktorých som v decembri roku 2017 sedel spolu. A len Merkel a Tusk zostal, všetci ostatní odišli. To je normálne s takouto hlbokou krízou. No ale dnes myslím, že sa potrebujeme zamyslieť nad tými objektívnymi, ve- objektívnymi vecami a ne- nevyčerpané prostriedky, rezervy, disciplína a veci ako proporciu roku 2013 ďalšie MFF urobiť. To je absolútne dôležité. V roku 2013 musíme vedieť, čo sa stane na budúce. Ďakujem a ospravedlňujem sa za to, že som tak dlho rozprával. A ďakujem kolega za túto analýzu a za prácu, ktorú ste odviedli. A teraz eh, pán spravodajca, aké vy vyvádzate závery z tohto. Ďakujem pekne. Ja nadvežem na to, čo povedal najskôr pán Alváro. Keď ja, ja som, keď som hovoril ja, bolo mi to trochu horúco, a začal som sa potiť, ale myslel som sa, že to len bola moja situácia ako spravidajcu, že som sa trochu zapotil, pretože kolegovia neprijali moje návrhy. Ale aj my všetci cítime, že tu je teplo, čiže nebol som to ja sám a to ma trochu ukludňuje. A teraz sa, sa dostaneme k jednotlivým pripomienkam kolegov. je jasné, že že kľúčové aspekty mandátu pre trialóg sú akceptovateľné a akceptované. Samozrejme, ešte tu budú isté rozdiely, ktoré politické skupiny, o ktorých budú hovoriť na základe svojich vlastných priorít. No aj preto aby podporili a zdôraznili rozdiely. Ja chápem, čo ste povedali k projektu ITER, o tom nepochybujeme iste, uvidíme ešte návrhy, tak ako to bolo aj v minulých rokoch. No a ja by som ešte rád niečo povedal k niektorým špecifickým rozpočtovým líniám, kruh 4 a niekoľko ďalších kruhov kde boli prijaté škrty v návrhu komisie a tie súvisia s teším eh, vyplnenie niektorého rozpočtového riadku v minulých rokoch a preto si myslím, že komisia sformulovala svoje prognozy, pretože rozpočtové línie nemali dostatočnú mieru implementácie. A jednu otázku by som chcel položiť Jute, prečo som hovoril o, týchto, o tomto politickom vážení. Komisia e, vykonala prognózy, pričom už sa zohľadnilo, že kohezná politika šťastí, šťastie, že ju členské štáty nevyužívajú, ale treba tiež zohľadniť, že návrh komisie a komisárov bola vyššie ako platby. A to by to bolo krátené potom smerom nadol. A preto si myslím, že bolo prijaté nejaké politické hodnotenie a celé to bolo prispôsobené. Je úplne jasné, že otázka platieb, a to už som počal v jednotlivých príspevkoch, a to je veľmi dôležitý bod našich diskusí, tak ako povedal aj kolega Gariga. A tam treba dávať veľmi veľký pozor a tabulky, ktoré nám poskytol, ktoré nám poskytol dnes kolega Godmanis, ukazujú veľmi jasne jednu tému. A to v priebehu sa bude opakovať dozor, monitoring výdajov, tak ako aj plán opravného rozpočtu, ktorý bude predložený do konca roku na základe prognoz, ktoré členské štáty predložia 30. septembra. Možno to bude ešte do, vylepšené, ale v každom prípade dostaneme celkom jasné signály o tom, či to budúci rok bude tak ako tento rok, či to bude lepšie alebo horšie. Je úplne jasné, že otázka platieb súvisí úzko s tým, čo urobíme v roku 2012, pretože ak opravný rozpočet v roku 2012 nebude eh, primeraný a nevykonajú sa všetky platby a preniesie to do budúceho roka, tak je úplne jasné, že tu bude eh, tsunami, obrovská vlna, eh, ktorá narazí na stenu a potom my sme si v prí, prístave, ale tá vlna zasiahne aj prístav a spôsobí obrovské škody. No a na záver chcem ešte upozorniť na jeden aspekt. Vy ste hovorili o inteligentnej tvorbe rozpočtu. Ale to je aspekt, ktorý treba v každom prípade zrealizovať s veľkou múdrosťou, pričom sa budeme musieť posnažiť. Samozrejme chápem, že každý má svojich favoritov a priority, ale každý musí v rámci jednotlivých kompetencií sledovať a pozerať, kde by sa dali výlohy niekde a vydať niekde obmedziť. Nie len kvôli tomu, že programy nemajú dostatočnú mieru plnenia, ale niekedy myslíme, že dopady na rozvoj, zamestnanosť sú obmedzené, čo sa týka niektorých iniciatív. A pri niektorých je to inak zase. A preto treba využívať prostriedky inteligentne. Très bien, merci beaucoup. Áno, výborne, ďakujeme pán spravodajca, ďakujem drahí kolegovia, takže pripomínam, že pokiaľ ide o túto správu, pozmeňujúce návrhy je možné predkladu 31.5.12.00, vo výbore budeme hlasovať 26. a do pléna sa to dostane asi v júli. Ďakujeme. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu 5 stav rokovaní o bežnom finančnom rámci. Spravodajcovia tu nie sú, ale čo by? Ival tu je. Len aby som informoval kolegov aj e, verejnosť, ktorá nás sleduje, Rád by som sa vyjadril k tým posledným rokovaniam, ktoré sme mali včera s dánskym predsedníctvom, predsedom parlamentu a teda medzi delegáciou nášho výboru. A dnes to prebehlo v rámci kontaktnej skupiny okolo predsedu Šulca. Mali sme príležitosť opakovane, a teda naposledy včera, oznámiť e, dánskému predsedníctvu, pokiaľ ide o nás vo výbore. Je to pán Vamen, to je predseda Rady pre všeobecné záležitosti. A potom je tu pani Torning Schmidt na úrovni e, predsedu Európskeho parlamentu Šulca, ktorá je teda premiérkou. No a my sme im hovorili, my sme s nimi hovorili o tom negotiating boxe, teda o tom balíku do rokovaní. Z, v júni sa o tom bude hovoriť na Rade pre všeobecné záležitosti. A teda tam padne to rozhodnutie. Vy ste viete, že my sa obávame, aby rada neprijala nejaké predčasné rozhodnutie o číslach a že to nebude veľmi detailné v oblastiach spolurozhodovania, pretože chceme, aby tieto veci ostali zachované v rukách parlamentu pretože chceme, aby naše kompetencie boli rešpektované, aby sme mali dobrú vyjednávaciu poz- pozíciu. Takže bude sa o tom hovoriť na Rade pre všeobecné záležitosti. Ja si myslím, že toto oni pochopili. Vánske predsedníctvo to zohľadňuje a Európska rada to tiež zohľadňuje. Chceme v plne prijať uznesenie ešte pred touto Európskou radou, aby sme v takom kratučkom texte, maximálne dve strany, pripomenuli, aké sú tie najpodstatnejšie priority, aké máme obavy, aké máme tie červené línie, ktoré budeme uplatňovať ako Európsky parlament v týchto rokovaniach. A je dôležité vedieť, kedy sa bude v pléne hlasovať o tomto uznesení. Bude to tak, ako sme predpokladali na 2. majovom pléne v Štrasburgu, alebo sa to posunie až na jún. v maji, keby toto uznesenie prešlo, tak by to umožnilo zverejniť ho ešte pred zasadnutím pardon, pred uzavretím negotiating boxu zo strany Rady pre všeobecné záležitosti. Takže by mali povinnosť to nejakým spôsobom zohľadniť. Ďalšia možnosť by bola toto uznesenie odhlasovať v júni a zverejniť ho v júni. To bude teda medzi zasadnutiami Rady pre všeobecné záležitosti a zasadnutím Európskej rady. Konferencia predsedov skupín o tom rozhodne, o tomto dátume. A my sme teda súhlasili s tým, že v období, kedy hospodárska a finančná aktivita je naozaj veľmi nabitá, zhodne na deň sa mení, obavy v súvislosti s Gréckom, Španielskom, ďalšími krajinami, politické zmeny vo Francúzsku a tak ďalej. Mimoriadná Európska rada je naplánovaná 23. mája teda o 14 e, dní. Bude to v stredu po teda večer, e, keď my budeme v Štrásburgu. Predseda Šulc navrhol rozpravu o tomto uznesení za pozvania dánskeho predsedníctva aj predsedu komisie. ale tieto osoby budú musieť byť e, zapojené do prípravy a do samotného konania toho Európskej rady. Takže zatiaľ ten e, dátum nepadol, rozhodnutie nepadlo. My za delegáciu nášho výboru pracujeme na takom predbežnom návrhu uznesenia, ktorý bude predložený konferencii predsedov a potom sa o tom teda bude hlasovať v plene, či už v maji alebo v júni. Špecializované výbory samozrejme ďalej pracujú na tých 60 či 70 eh, politikách, eh, teda právnych základoch pre tieto politiky, ktoré sú financované z európskych zdrojov. Kto sa chce vyjadriť? Hm, pán Kalfin. Áno, ďakujem, pán predseda. Vy ste naozaj veľmi podrobne vysvetlili, ako to vyzerá s rokovaniami. Ja by som tam doplnil iba jednu vec aby teda kolegovia vedeli, že to včerajšie stretnutie medzi Šulcom a Vamenom, že počas toho stretnutia dánske predsedníctvo otvorilo už dvierka alebo pootvorilo eh, tomu, aby v rozhodnutí rady eh, v júni už boli aj nejaké čísla obsiahnuté. Parlament je proti tomu pretože pokiaľ ide o politiky a obsah, neboli by sme radi, keby rada sama uvádzala nejaké čísla. Dánske predsedníctvo teda najskôr tvrdilo, že nebudú čísla, teraz tvrdia, že pravdepodobne tam nebudú čísla, lebo sa na tom asi rada nedohodne, ale musíme si uvedomiť, že to nevylučili na 100%. Takže to je tá doplnková informácia z mojej strany. Ďaká Ivalo. Takže tento bod môžeme uzavrieť a prejsť k bodu 6. Frančeska, môžem vás vyrušiť? Váš následovník je iste zaujímavým partnerom do, na konverzáciu, ale poprosím, aby ste nám predstavili teraz opravný rozpočet číslo 3. Ďakujem, pán predseda. Opravný rozpočet číslo 3 sa týka prebytku. Tento rok je ten prebytok menší ako v predchádzajúcom roku a to je dobrý znak. Minulý rok to bolo 4,5 miliard, takže to je 1,49. Tento prebytok pozostáva z vyšších príjmov 61 miliónov. Tie súvisia hlavne s úrokmi a potom sú tu aj nižšie výdavky 780 miliónov a to preto, lebo výdavky neboli dostatočne upravené a potom ešte aj e, kurzové rozdiely. To je ďalšia časť e, tohto prebytku alebo zdroja tohto, zdrojov tohto prebytku. Takže sú to úspory, viac príjmov, menej výdavkov a patrí to tiež k rozpočtu súčasného roka, roka 2012 a to neutrálnym spôsobom. Teda toto všetko ide v prospech eh, tých členských, ktoré teda budú platiť menej príspevkov. Stále sme hovorili o tom, či tento mechanizmus má naďalej fungovať pretože v zásade dennodenne hovoríme o tom, že tie platby nie sú postačujúce. Tento dokument je skôr technickej než politickej povahy. Ale Možno je to dobrá príležitosť pozhovárať sa o tom, či by sme tento prebytok nemohli použiť inak. Teda, že by išiel na prospech európskeho rozpočtu, teda aby to nebola len nejaká úspora pre členské štáty, hlavne teda v časoch krízy. Áno, ide iba o prvé predstavenie tejto problematiky. Samozrejme, že rada sa k tomu bude vyjadrovať a ja potom pripravím návrh správy a potom budeme o tom hovoriť e, ako o výbore, tak aj v pléne. Tak to je to vždy v prípade opravného rozpočtu. Ďakujeme pani spravodajky, niekto sa nehlasí o slovo, takže teraz bod číslo 7. Inovatívne finančné nástroje v kontexte budúceho viacročného finančného rámca. A slovo má Aider. Ďakujem, pán predseda. No ja by som chcela vám dnes odprezentovať návrh mojej správy. Nemáme ho ešte sfinalizovaný. A mňa by zaujímalo teda, čo si myslí náš výbor. Áno, je štvrtok po obede, máme za sebou mini plénum, takže je to trošku komplikované, ale aj tak si dovolím uviesť zo pár skutočností, ktoré možno niekoho záujmu. K časovému plánu. Koncom maja by som chcela predložiť návrh správy, aby bolo dosť času ho poprekladať. 21. júna končí lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov. Vo výbore sa bude hlasovať niekedy v júli. ITRE, REGI, Kokobu. K tomu vypracúvajú stanovisko a cieľom správy je, aby bola zároveň konkrétna aj všeobecná. Myslím, že by sme nemali zachádzať príliš do detajlov každého finančného nástroja. Nie chceme nejako stanoviť všeobecný základ pre definíciu týchto finančných nástrojov. Správa sa bude skladať zo štyroch častí. Prvá časť to sú definície tých finančných nástrojov. K tomu sme už mali sedenia. Je to komplikovaná technická téma, nejako to zadefinovať aby bolo jasné, o čo ide, keď hovoríme o inovatívnych finančných nástrojoch. Potom by som chcela vyhodnotiť minulosť, čo už sme tu mali, ako to fungovalo. Pred Tyrkusovým týždňom sme k mali aj workshop, kde sme sa stretli s odborníkmi. A oni s týmito nástrojmi teda pracujú, bolo tam vyhodnotenie, vymenovali sa pozitíva, negatíva týchto finančných nástrojov a padli aj návrhy um, prípadnej korektúry, takže to by som tam zhrnula. Potom návrh komisie, ten je potrebný vyhodnotiť, ide predsa o finančný rámec 2014-2020 a ide o stanovisko výboru pre rozpočet. Správa ŠUR už e, čo to načetla v tejto oblasti. My sme požiadali komisiu, aby prijala iniciatívu v oblasti finančných nástrojov nad rámec už existujúceho. Toto je podľa mňa veľmi dôležité v tej rozprave a iste sa spustí kontroverzia okolo toho, kam až chceme zájsť v prípade týchto inovatívnych finančných nástrojov, ako to bude s garanciami, či vôbec postačuje pre tieto nástroje rozpočet EÚ. Z toho, čo doteraz prebehlo, môžem povedať, že mnohé témy sa opakujú. Zdôrazňovalo sa najmä to, že tieto finančné nástroje je potrebné skôr zanalýzovať, aby mohli náležite fungovať, ako fungujú trhy, aké sú tam nedostatky, kde je potrebné tieto nástroje využívať a tak ďalej. Ďalej sa hovorilo o potrebe koherentnosti, kompatibility týchto nástrojov, aby sa dali dobre používať, no a ešte musia byť aj flexibilné, pretože keď sa takéto nástroje využijú, už sa tu aj často diskutovala o tom, že tieto nástroje sú veľmi izolované, že by sa mali možno nejako poprepájať, zoskupiť, aby sa mohli lepšie využívať. A potom ešte ďalšia vec, aké kritériá, aké ciele už vopred stanovíme politickej povahy. Je to dôležité pre projekty, ktoré budú financované buď to celkom alebo z časti s týmito nástrojmi a potom ešte informačné kontrolné systémy, aké by sme chceli zaviesť. Máme tu možno aj zastupcu komisie. V takom prípade by som teraz položila jednu otázku, možno mi to objasnite. 7.2011, toto je stanovisko Dvora auditorov kde sa kritizuje fungovanie finančných nástrojov, takže možno by niekto z komisie mohol niečo povedať. Ide o správu, kde sa na viacerých miestach uvádza, hovorí sa tam o problémoch, ehm, nezrovnalostiach, či ten pákový efekt funguje, rozdelenie prostriedkov, možnosť využívať nadmerné prostriedky a potom uprednostňovanie súkromného sektora a tak ďalej. A potom je tam ešte aj varovanie v tom zmysle, že je tu riziko prílišného rozšírenia pôsobnosti týchto finančných nástrojov. A ešte sa tam uvádza aj to, že podpora určitých modalít finančných nástrojov, takých tých komerčných, že sa obmedzuje a že sa využívajú menej transparentné nástroje, hlavne pokiaľ ide o deriváty. Možno by ste nám mohli povedať, prečo sa to tam uvádza, prečo to dvor auditorov takto uvádza. Prečo je tu takáto obava? Aké problémy tam konštatoval dvor auditorov? Čo si o tom myslí komisia? Toľko teda z mojej strany a dúfam, že o tejto téme ešte budeme diskutovať a určite to bude napínavá diskusia aj veľmi dôležitá nielen pre náš výbor, ale aj pre EÚ ako takú, lebo tieto finančné nástroje, keď ich budeme používať správne, keď sa dopracujeme ku konsenzu, tak tieto môžu byť využité na financovanie infraštruktúrnych projektov, veci, ktoré sú zapísané v rastovej strategii Európa 2020 a ktoré nie je možné financovať z európskeho ani z národných rozpočtov. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem pekne. No. Je pravda, že začal tým, že sa pokúsime sa vyjasniť definíciu finančných nástrojov. To je bolo užitočné finančné, neviem, ako sa to prekladá do jednotlivých jazykov. V mnohých jazykoch je slovo finančný dvojznačné, vyhovorí sa o finančných výhľadoch, ale sú to vlastne rozpočtové výhľady. Keď hovoríme finančné trhy, tak ide o banky, o finančné subjekty, a operátorov. S rozpočtom to nemá nič spoločné. No a keď hovoríme o inovatívnych finančných nástrojoch, ide o nástroje rozpočtové alebo úverové, alebo je to niečo z oboch, sú, doplňajú sa vzájomné. Skutočne panuje tu nejednoznačnosť. A ja myslím, že správa bude príležitosťou vyjasniť si celú koncepciu a spôsob používania týchto nástrojov, podmienky, kritéria, ciele. Zadali sme štúdiu. Budeme majú mať odprezentovanú ešte v júni. No a harmonogram je taký, že písaná správa bude predstavená 31. mája 12. júna je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov konty, tre regi, príjmu svoje stanoviská v priebehu júna a záverečná správa je predložená v júli, vy to chcete opraviť. Áno, lehota na pozmeňujúce návrh nie je 12. júna, ale 21. júna. Naš, ja som prehodil tie čísla, dobre, 21. Nie 12. Takže symbolicky sa zvolilo leto a sviatok svätého Jána. Aj dnes sú žiadne ďalšie pripomienky, prístupmi budú 8 správa kolegu Gajera o Európskom sociálnom fonde. Kolega tu je. Prepáčte, ja som si nechcela uzurpovať túto diskusiu, ale ja som sa spýtala na komisiu. Mohla by komisia zareagovať hneď? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja zareagujem tak, že správa účtovného dvora sa týka zdieľaného postupu v zásade politiky súdržnosti, zatiaľ čo Návrh komisie ohľadne finančných nástrojov a doprovodnej platformy sa zase týka priameho a nepriameho postupu zo strany komisie. To znamená, ide tu o oblasť, ktorá je mimo oblasti zdieľaného postupu. Ja by som navrhol pani spravodajkyni nasledovné. My sme zaslali na sekretariát pracovný dokument komisie, ktorý sa týka práve aspektov, ktoré sú obsiahnuté v správe účtovného dvora a možno by sme v tejto veci mohli si vymeniť názory e-mailovým spôsobom s vašim výborom, ak s tým súhlasíte. Ďakujem pekne. Takže ešte raz. Vypočuli sme si odpoveď komisie a teraz už dostáva slovo pán Gajer k Európskemu sociálnemu fondu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tu, celkom napravo, ale predsa len som tu. Možno jedna vetička k predchádzajúcemu bodu programu, pretože ja by som uvítal, ak by komisia, teraz kolega duším vôbec nepočúva, ak by komisia, tak povedať, pri tom pracovnom dokumente už zapracovala tie body, ktoré parlament dnes pri rozhodnutí o absolutóriu v správe Felner, pokiaľ ide o tieto nástroje, platobné nástroje. Ak by sa to urobilo takto, tak by to nedošlo k časovým skladom. A teraz k Európskom sociálnemu fondu. My sme na jednom z ostatných stretnutí na základe niektorých pripomienok, ktoré som predostrel, hovorili o tom, že to nebolo kontroverzné, to je dobré. A vlastne aj pozmeňujúce návrhy sa v tomto duchu niesli k návrhu komisie. Avšak už som predložil 6 pozmeňujúcich návrhov, 16, 19, a 18 som stiahol, je tu vyhodnotenie tohto programu. Myslím si, že tu by sme mohli mať aj lepšie riešenia, avšak chcem mať predsa len konkrétne informácie, teda preto by som požiadal, aby ste už tieto pozmeňujúce návrhy nebrali do úvahy. Pokiaľ ide o Európsky sociálny fakt, my chceme podporovať štyri tematické ciele. Mobilita pracovných síl, vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, výskum a boj proti chudobe, ako aj zlepšenie inštitucionálnych kapacít a účinnejšia verejná správa. My všetci dobre vieme, že to bude pravdepodobne dobre investované peniaze a v rámci koncentrácie prosvedkov by sme sa mali sústrediť na tie správne, na kapacity správy, ktoré majú menej rozvinuté regióny, respektíve mali by sa sústrediť na tie štáty, ktoré poberajú peniaze z koheznej z kohezných fondov a pokiaľ ide tematický cieľ boja proti chudobe, tak tam by išlo 20% a v rámci operačných programov tam tie peniaze pôjdu na základe priorít, tak ako sa to teda v Nemčine tak teda komplikovane vyjadriť. Na základe týchto troch komisiou predložených oblastí financovania by mali podrozvinuté regióny dostať minimálne 25 zo strany ESF. To by vlastne bolo v rámci tých čísel 40,7 miliard eur. Za celé obdobie pri tých prechodných regiónoch by to bolo 40 pre ESF to by bolo 15,6 miliárd a pre rozvinuté regióny ESF zasada najväčšie množstvo peňazí a podľa návrhu komisie by to bolo 52% a to by bolo dokopy 27,6 miliardy eur. Ja som sa po tej prvej diskusii a po výmene názorov sústredil na horizontálne návrhy. Tieto by mali byť priechodné formou koncenzu, pretože tu ide o texty, ktoré sme už s koordinátormi prediskutovali. Tieto budú zakomponované do všetkých žiadostí a preto sa budem sústrediť iba na niektoré priority, na posilnenie ESF ako nástroja, zabránenie prekrývaniu, zdvojeniu a lepšia koordinácia vo k iným programom, predovšetkým pokiaľ ide o sociálne inovácie a zjednodušené možnosti financovania, to znamená, využívanie paušálnych platieb. To by malo viesť k jednodušeniu administratívnej správy. My všetci poznáme sťažnosti ohľadne príliš veľkej byrokracie a príliš veľkých mm, papierovačej, pokiaľ ide o využívanie peňazí z Európskej únie. To znamená, tieto paušálne platby by mali priniesť prvú vlnu zlepšenia a zároveň novú definíciu aktívneho začlenovania. Ide tu o definíciu, ktorú už kolegovia z výboru pre zamestnanosť podporujú v tom duchu, že to je taká najúspornejšia definícia, ktorú nám komisia predložila, tak sa teším na vaše návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nie sú tu žiadne pripomienky, ale predsa len pán Koslovský sa žiadalo slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem nasledovným. Ďakujem pánovi Gajerovi za jeho stanovisko, ktoré je veľmi zaujímavé. A my vítame tieto jeho návrhy. Ja súhlasím so spravodajcom, že je tu potreba koordinovať komunitárne nástroje lepším spôsobom a potrebujeme celkom jasné demarkačné línie, pokiaľ ide o záber Európskeho sociálneho fondu, Erasmu pre všetkých a ostatných, aby sme nedošli k situácii, kde sa budú prekrývať ich polia pôsobnosti, aby sme dosiahli maximálne synergetické účinky. Európsky sociálny fond by mal byť sústredený na výsledky a nie na postup ako taký a preto vítam návrh komisie, aby sme zjednodušili implementáciu Európskeho sociálneho fondu. Avšak myšlienka rovnej dane, s tým sa dá súhlasiť. Súhlasím s pánom Gajerom, že členské štáty by mali sa pridať k zjednodušovaniu tomu to trendu zjednodušovania a nemali by mu klásť polen, hádzať polena pod kolena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 že by sme ho mali využívať predovšetkým, pokiaľ ide o umocnenie toho potenciálu pre mladých ľudí a ľudí, ktorí sú handicapovaní, ktorí momentálne nemajú možnosť, príležitosť nájsť si prácu. Tieto časy, ktoré žijeme, sú ťažké a predovšetkým sa to týka tých skupín, ktoré som spomenul. Európsky sociálny fond nechce vykoreniť e, sa mu nepodarí vykoreniť nezamestnanosť mladých ľudí, avšak ak sa nám to podarí dobre zmanéžovať, tak by to mohlo prispieť k tomu, že by z toho bola nejaká hybná sila, ktorá by mobilizovala zdroje, ktoré máme k dispozícii, tým, že by sa vytvorili partnerstva, ruši, zrušili bariéry medzi sektormi a bolo by to v záujme väčšej sociálnej kohezie. Ďakujem veľmi pekne. Takže ak tu nie sú žiadne iné pripomienky, tak vám pripomeniem ešte kalendár. Lehota 16. maj o 10. Hlasovať budeme vo výbore pre rozpočet 20. júna. Výbor pre zamestnanosť, ktorý je gestovský výbor, bude hlasovať 10. júla a plenárka ešte nebola stanovená. To je, číslo bod, to je bod číslo 8 a ešte tu máme jeden číslo 9, mobilizácia fondu, ale nie je tu spravodajca takže ja ho zastúpim, ak mi to dovolíte. Ide tu o mobilizáciu Fondu Solidarity EU, záplavy v Ligúrii a Toskánsku, ktoré boli postihnuté veľkými záplavami minulého októbra. A komisia predložila návrh tým, že chce tento fond teraz v tomto zmysle zaangažovať. To je požiadavka na tradičný prevod, respektíve ide tu o skôr o pozmeňovanie, o opravný rozpočet, opravný rozpočet číslo 2 2012 a bolo to prijaté zo strany komisie 16. marca škody spôsobené sú na výške 700 miliónov eur. Týka sa to predovšetkým škôd na bytoch, domoch, firiem, ako aj farmách. A rada má pocit, že známy protokol číslo 1, príloha k zmluve o fungovaní Európskej únie by sa tu mohla uplatniť, že by to tu mohlo byť, takže to ešte si vyžaduje časovú lehotu 8 týždňov pre odsúhlasenie zo strany národných parlamentov. Takže budeme tu mať aj list zo strany komisie, ktorý bol zaslaný, ktorý bude zaslaný na radu. Takže kalendár je takýto. 24. maj, pozmeňujúce návrhy. Regi dá stanovisko 30. mája. 31. mája máme stretnutie a potom budeme hlasovať. 12. alebo 13. júna budeme to mať na plenárke. Takže ďakujem vám. Ešte jedna záverečná poznámka. Je tu budov, politika budov. To je ešte jedna s tém politika v oblasti nehnuteľnosti. Možno, že si pamätáte, že pani Holmajerová v pondelok prezentovala nám problémy, ktoré súvisia s budovami. Je to viacero otázok, ktoré sa týkajú zriadenia Domu európskej histórie, my sme túto myšlienku odročili až na maj. Takže tým pádom, tým končíme. Ďakujem všetkým. Dovidenia.